správu pána Denanota, Európska stratégia podpory bielkovinových podplodín. Pán Denano, nech sa páči. Chcela by som povedať, že máte k dispozícii 4 minúty. Vážená pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne, vidíme, že tá situácia v tejto oblasti je veľmi vážna a chcel by som sa sústrediť predovšetkým na kľúčové otázky, pokiaľ ide potravinovú bezpečnosť zajtrajška. E, také produkty ako soju alebo hrach, či už ich jeme my, alebo či ich dávame zviera tam, ide o bielkovinové plodiny, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Sú veľmi dôležité a zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o prechod k udržateľnejšej výrobe, produkcii. Preto musíme robiť všetko preto, aby sme pomáhali polnohospodárom, aby ich využívali viac a aby sme zároveň zvýšili konkurencieschopnosť, pretože bielkovinové plodiny súvisia aj s otázkou, že ako sa bude vlastne vyvíjať naše polnohospodárstvo v budúcnosti, aké polnohospodárstvo chceme pre budúcnosť. Pokiaľ ide o zásoby, vidíme, že podpis dohod, ktoré sme tu mali, takýmto spôsobom sa podpísala vlastne závislosť Európskej únie od tretich krajín. A výsledok máme veľké dovozy z Argentíny, z Brazílie, zo Spojených štátov amerických a tento deficit, ktorý máme, sa iba zväčšuje. Také krajiny ako napríklad Čína si stanovili stratégie, aby e, sa zbavili tejto závislosti a Európska únia riskuje, že e, ohrozí stabilitu svojich trhov. Táto situácia závislosti prináša zo sebou veľké škody pre celú biodiverzitu, napríklad deforestácia, ale prináša to napríklad aj ďalšie e, hrozby. Ide to jednoducho proti tomu, čo očakávajú občania, ktorí vyjadrujú svoje obavy, pretože vlastne veľké množstvo napríklad soji sa genetickej podobe, geneticky modifikovanej podobe dováža. A preto musíme robiť všetko preto, aby sme sa venovali tejto téme, aby sme skutočne si mohli dovoliť v budúcnosti v tejto oblasti urobiť zmeny, ktoré sú dôležité pre nás, aby sme sa sústredili predovšetkým na kvalitu týchto produktov. Ja mám v súčasnosti veľké problémy a obavy, predovšetkým pokiaľ ide o všetkých aktérov, ktorí sú zúčastnení na tomto procese. Či už ide o výrobcov priamých, či už ide o vedcov, či už ide o zvolených Musím, myslím si, že všetci sa musíme zomknúť, aby sme si stanovili strednodobú a dlhodobú stratégiu, aby sme mohli v tejto oblasti zabezpečiť zmeny. Ja si myslím, že Európska únia potrebuje strategický plán, ktorý zmobilizuje poľnohospodárske politiky aj pokiaľ ide o výskum a e, produkciu týchto potravín. Takýmto spôsobom, keď znížime tú, ten dovoz, tak budeme bojovať aj proti deforestácii v latinskoamerických krajinách a urobíme niečo aj v prospech, pokiaľ ide o Parížskú dohodu. Ale povedzme si to na rovinu. Nezvýšime vý, výrobu, ak nezlepšíme konkurencieschopnosť v tomto sektore. V súčasnosti kultivácia takýchto biedkovinových plodín je menej výhodné ako napríklad klasičné, klasická kultivácia rastlín. Predsa len treba povedať, že e, rastliny, o ktorých hovoríme, majú špecifické vlastnosti, ktoré umožňujú napríklad to, aby polnospodári používali menej umelých hnojí. A je veľmi dôležité, aby sme v tejto ob- urobili niečo aj na prospech obehového hospodárstva. Pokiaľ ide o produkciu týchto krajín, pokiaľ ide o produkciu týchto rastlín, musíme postupovať tak, aby sme zabezpečili správnu rotáciu plodín v rámci e, v rámci podpory pestovania týchto bielkovinových plodín. Je veľmi dôležité, aby tieto plodiny aj naďalej boli veľmi dôležitým zdrojom bielkovín v rámci potravinového reťazca. Je dôležité teritoriálne lepšie zabezpečiť štrukturalizáciu týchto postupov a myslím si, že ak sa nám to podarí, tak e, umožníme poľnohospodárom, aby lepšie v budúcnosti využívali práve bielkovinové plodiny takýmto spôsobom budeme bojovať proti e, oteplovaniu a ďalším výzvam, ktoré tu máme. Treba povedať, že tieto bielkovinové plodiny sú jedným z možných riešení, ktoré máme pre spoločnú poľnohospodárskú politiku a je veľmi dôležité, aby sme im vytvorili väčší priestor na to, aby sme podporili poľnohospodárstvo, poľnohospodárov. A na záver už by som sa iba chcel poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým spolupracovníkom, ktorí mi umožnili pripraviť túto správu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa eh, nasleduje spontánna časť našej rozpravy, ale dnes sa eh, musíme ukončiť zasadnutie presne o 23.00. Eh, dostanú slovo nasledujúci v tejto Eh, spontánnej časti Fan den Kempelare na jednu časť. Máte slovo, nech sa páči. Voorzitter, collega's, een Europese eiwittenstrategie is meer dan noodzakelijk. Kolegyne, kolegovia, eh, bielkoviny sú veľmi dôležité, pretože sú zásadné pre našu výživu, aj, pro, aj pre výživu živočíchov. V 90. rokoch sa objavili rôzne choroby, a preto musíme byť opatrní a pozorní. Ale množstvo bielkovín sa teraz dováža, podľa dovážanej soje z Južnej Ameriky. A túto závislosť musíme obmedzovať a propagovať iné bielkovinové plodiny. To by mohol byť krok, krok správnym smerom, ale musíme sa tiež snažiť o diverzifikáciu zdrojov bielkovín, napríklad tiež v oblasti lias. A je to tiež živočíšna produkcia podnohospodárstva, na čo sa vzťahuje nejaký zákaz 90. rokov. A ja vyzývam komisiu, aby tento zákaz ešte raz sa zvážila, tak aby sme rozvinuli plný potenciál. Ďakujem pekne, pán Engiu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som na prvom mieste chcel poďakovať a zablahažovať a úprimne zdať hold kolegovi Denanotovi za vynikajúcu správu. Myslím, že treba prestať islamia a začať konať na 80% soje No, naše živočíchy sú tiež e, krmené geneticky modifikovanou sojou. No a treba skončiť toto pokrytectvo. Potrebujeme postupovať podľa plánu, ktorý navrhuje Jean-Paul Benanot. Musíme prednostňovať biokovinové rastliny bez e, geneticky modifikovaných organizmov. No a ja žiadam od komisie, aby integrovala tento plán do stratégie po roku 2020 a vyžila proteíny z Európy. Ďakujem pekne. Teraz pán Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Správa kolegu Denanta sa zaoberá veľmi dôležitými otázkami, otázkami zabezpečenia bezpečnosti potravín. No a proteínové rastliny nie sú v Európskej únii také rozvinuté, ako by mali. 35 týchto rastlín sa dováža do Európskej únie. No a soja sa dováža z USA a to je geneticky modifikovaná plodina a preto Európsky parlament právom tak protestuje a samozrejme aj spotrebitelia. No a súčasne Čína má inú štra- stratégiu. Čína uzavrela netransparentnú dohodu s Brazíliou, dováža látky a plodiny. No a v podstate je to nekalá súťaž z EÚ. My musíme podporiť kolegu Denanota. az EPP-ből Dantinul. Pán Dantan, nech sa páči, za skupinu EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, som si počítal kolegov Denánota, jemu ďakujem za jeho prácu. No a mám taký dojem, pán kolega, že som sa ocitol pre, v období pred 7 rokmi, keď sme hovorili o podobnej správe, podobnom duchu, mali podobné očakávania a podobné výsledky. Európa je stále veľkým dovozcom bielkovín. Ešte stále máme deficit 20 miliónov tón, no to by sme mohli eh, krmiť náš dobytok. No, pod, za čas poslednej reformy zavedli ten dekupling, no a rozhodnutie, ktoré bolo navrhnuté koncom minulého roka, dnes znamená zmešovanie plochy pre proteínové rastliny. No a návrhy obehového hospodárstva, tak ako istine olej, ktoré sú našim produktom, no to je nárom ako žívať bielkovinu a my musíme najskôr preukázať koherenciu predtým, než začneme odpovedá tieto návrhy. Ďakujem pekne. Teraz pán Buta Daniel. Ďakujem pekne. Pani predsednička, toto je veľká výzva eh, pre európske poľnohospodárstvo. To je zabezpečenie proteínov tak pre produkciu mlieka aj mesa, ale platí to aj pre ľudskú spotrebu. Proteínové rastliny prispievajú eh, k životnému prostrediu, pretože zadržiavajú eh, dosiek v pôde a dajú dobré podmienky pre ekologické poľnohospodárstvo, podpora pestovania proteínových rastlín, popojenými pomocami alebo ekologizácia opäť z druhého piliera, to treba tiež zohľadňovať, že pri podporných opatreniach je potrebná flexibilita. Je dôležité, aby využitie existujúcich bolo zjednodušené. Ale po roku 2020 potrebujeme spravodlivé rozdelenie na úrovni všetkých členských štátov. Ja by som chcel poukázať na to, že je dôležité eh, hľadať nové, novú podporu pre diverzifikáciu, ktorá by mohla profitovať eh, z delených eh, pomoc, pretože tieto rastliny len, že majú vysokú, vysoký objem bielkovín, ale sú dobré aj pre pôdu. Ďakujem pekne. No a pán Polčák je posledným, kto dostane slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelenie slova podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby lebo ja by som rád vyzdvihol nutnosť EÚ, aby sa začala tejto problematike venovať. Ako venuje správa, dostatočné zásoby bielkovín sú skutočnou nutnosťou pre sebezpečnosť EÚ. Nie je dobré, aby EÚ bola závislá na dovoze akékoľvek suroviny. O to viac, keď v tejto oblasti nepriamo držia tromfy e, štáty ako práve Čína. Treba zaistiť sebestačnosť, čo sa týka zásob bielkovinových plodín, alebo treba zaistiť dostatočný import z partnerských zemí, od ktorých nehrozia, nehrozí nebezpečenstvo. Ja súdne podporujem zaistenie zásob týchto súrovín vlastnými silami a dodrženie zásad udržateľného rozvoja. Ak to nebude možné vlastnými silami, tak sa treba obrátiť na partnerské krajiny ako napríklad Ukrajina. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a, a teda poslanci, ktorí ešte chceli k tomu vystúpiť, dostanú slovo, ale v ďalšom kole spontánnej rozpravy slovo nedostanete. Takže teraz dostala slovo pani Petýr, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Nedostatočné zásoby bielkovín v EÚ je v EÚ známy už dlho. No a čo sa týka budúcnosti európskeho polnohospodárstva, je dôležité prijať európsku stratégiu na podporu bielkovinových plodín, pretože dnes závisíme od dovozu. A som rada, že viaceré návrhy, ktoré som predložila spolu s ostatnými členmi EPP, boli zahrnuté teda správy. Rada by som zdôraznila význam diverzifikácie pestovaných plodín a odporúčania, že ste majú obsahovať rastlinné proteíny ako rôzne fazul, soje a rôzne iné rastlinné druhy. Je dôležité prijať regionálne siete pre výrobu a spracovanie proteínov. A to sa dá urobiť, ak farmári stretnú a bude lepšia spolupráca medzi producentmi plodín a chovateľmi dobytka. No a podporujem ešte nerovnováhy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja mm, slúbim, že už sa nebudem zapájať viac do spontánej rozpravy. Táto téma je však nesmierne dôležitá a ja si myslím, že pán spravodajca, pán eh, Dino mal veľmi pekný prejav. Eh, bol eh, vyrovnaný a poukázal na veľmi palčivú situáciu v Európe na jednej strane a samozrejme vyvaroval sa tomu, aby nebol príliš idealistický, ale vyvaroval sa aj tomu, aby nespôsobil viac škodu hovoril o e, GMO organizmoch, ale samozrejme aj o karbonovej e, stope. A bolo by to samozrejme oveľa rozumnejšie pestovať túto e, soju tu v Európe no a takýmto spôsobom získavať priamo výhody pre našich farmárov. A samozrejme využívať ju aj na, ako zdroj na obnoviteľné energie. A samozrejme Našťastie to parlament podporil, ako povedal pán uh, Denanot. Uh, dúfame, že budeme čoraz viac eh, využívať plodiny, ktoré boli dopestované v Európe. Ďakujem veľmi pekne, pán Venta. Nech sa páči, máte slovo. Nežiadali ste o slovo. Dobre, vyškrtneme vaše meno zo zoznamu. Ďakujem veľmi pekne. dámy a páni. A teraz pán Minica v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci a poslanky. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu a zvlášť spravodajcovi pánovi Denanotovi za prípravu tejto správy z vlastnej iniciatívy o európskych stratégiách na propagáciu produkcie bielkovinových plodín príležitosti, ktoré sa týkajú rastlinnej výroby a proteínovej e, výroby, závislí nesmierne od partnerov, ktoré sú dobre ilustrované v tejto správe. Ako všetci vieme, rastlinné proteíny a bielkoviny sú nesmierne dôležité tak pre farmárskú činnosť, ako aj pesto, chov, chov e, dobytka a predstavujú veľmi dôležitý zdroj aminokyselín. Ba čo viac, rastlinné bielkoviny sú čoraz populárnejšie aj pre ľudskú spotrebu. A ako sme e, ako bolo zdôraznené v správe parlamentu, rozvoj produkcie rastlinného proteínu nebude len prínosný pre farmárov v podobe lepšieho krmiva pre e, dobytok, avšak bude predstavovať e, aj zdroj potravy pre ľudí a samozrejme e, pomôže nám eliminovať dusík z atmosféry, pokiaľ budeme pestovať v Európe táto správa Európskeho parlamentu je preto vítaným konštruktívnym príspevkom k ku komisnému proteínovému plánu Európy, ktorý máme zverejniť koncom roka. Tento plán bude sprevádzaný konferenciou na vysokej úrovni vo Viedni v novembri počas rakúskeho predsedníctva Rady a chcel by som prizvukovať nesmierne dôležitú a vysokú dôležitosť, ktoré štvrté rakúske predsedníctvo tejto téme pripisuje. Proteínový plán chce vytvoriť e, udržateľnú produkciu e, proteínových, respektíve bielkovinových plodín, e, pretože dnes tá produkcia Mm, mm, je absolútne nedostatočný pri výrobe krmovín a pokrývajú 5 ľudskej spotreby. Preto závisíme od eh, dovozu soje, čo má nesmierne významné globálne dopady. Eh, štúdia na úrovni EU z roku 2015 identifikovala eh, expanziu pestovania soja ako hlavný dôvod deforestácie, predovšetkým v Severnej Amerike. Je na to niekoľko dôvodov, ktorým možno vysvetliť, prečo je toto komplexnou témou. Tieto vysvetlenia eh, hovoria o agronomických podmienkach v Európe, eh, o ziskovosti pestovania týchto plodín a samozrejme o výživnosti týchto plodín a samozrejme aj o záväzkoch eh, k Svetovej obchodnej eh, spoločnosti, ktorým sa reguluje mm, produkcia olejnatých plodín. Samozrejme neexistuje nejaké univerzálne riešenie tejto témy. A preto sa musíme vysporiadať eh, s domácimi zdrojmi bielkovinových plodín a výstavbu ústretí spotrebe. Európsky proteínový plán sa bude sústreďovať e, na tie plodiny, ktoré sú spomenuté v správe pána Denota. Samozrejme, chceme zlepšovať e, výnos bielkovinových plodín a samozrejme agronomické, ale aj environmentálne prínosy e, pestovania týchto bielkovinných plodín sú nové hodnotové a dodavateľské reťazce a nové odbytiská pre tieto bielkovinové plodiny dopestované v Európe. Európsky parlament takisto hovorí o dôležitosti podpory zo strany spoločnej polnohospodárskej e, politiky k k lepšiemu a intenzívnejšiemu pestovaniu bielkovinových plodín. A tá poskytuje niekoľko opatrení, ktoré priamo či nepriamo podporujú pestovanie bielkovinových plodín v Európe. Prebiehajúca diskusia, ktorá sa e, týka spoločnej polnohospodárskej politiky, bude predstavovať dobrú príležitosť na to, aby sme obnovili tento prísľub podpory bielkovinovým plodinám. Správa Európskeho parlamentu takisto zdôrazňuje dôležitosť výskumnej práce, ktorá bude prominentne figurovať v plánoch komisie. Komisia sa teší na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom pri rozvoji tohto proteínového plánu, ktorý bude prínosný pre nás všetkých, pretože Európa bude sebestačnejšia pri dodávke základných proteínov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. E,